Madame la Présidente, Bien, merci, chers collègues. Ďakujem kolegovia. Začneme hlasovanie. Pani Komi sa požiadala ešte o slovo. Kolegyne a kolegovia, prosím, e, pousádzajte sa, e, aby sme si mohli vypočuť pani Komi. Eh, faccio riferimento all'articolo centottantasei del regolamento odvolám sa na článok 168 rokovacieho poriadku Európa nemôže stáť eh, mlčiac oproti indickým súdom uh, voči tým osobom, ktoré sa mali vrátiť do Talianska, aby mohli navštíviť e, svoje rodiny. To je veľké porušenie ľudských práv. Barozo a uh, intervenovali a chceme, aby pán Juncker a pani Mogherini tiež vyslali silný signál. Tieto dve osoby, títo dvaja na sú európsky občania, musia sa dostať domov, patria k nám. Ďakujem pekne. Monsieur vous avez... Pán Bashir, máte 30 sekúnd na procedurálnu otázku. Chcel by som povedať, že si určite uvedomujete, že sa v Bešaváre v Pakistane deje strašná tragédia. Viac než 500 ľudí sú v eh, obkošení a 140 detí zahynulo, 200 je zranených. Je to boj proti extrémistom tento statočný národ, nielen tento statočný národ, ale my všetci e, sme v tomto boji a mali by sme vyslať posolstvo e, súcitu a mali by sme byť partnermi v boji proti extrémistom, Talibanu a tak ďalej. Je to tragédia, tragédia obrovského rozsahu a mali by sme spojiť e, sa a vyslať tento signál pomoc týmto národom bojovať proti extrémistom. Ďakujem. Ďakujem pani Skinelli. Posledná procedurálna otázka a potom začneme hlasovať. Nech sa páči. Micro, Zapnite si mikrofón, prosím. V mene talianských europoslancov z GUE by som sa vyjadrila k skutočne vážnej veci, ktorá sa stala 15. decembra tohto roka. Známy italianský novinár, bývalý člen tohto parlamentu Giuliotto Chiesa bol zadržaný v Estonsku v Taline. Potom, predtým ako bol na, išiel na konferenciu, kde bol pozvaný, bol prepustený a vyslaný, vyhostený do Talianska ako persona non grata. Témou konferencie bolo Rúsko náš priateľ, nepriateľ, pardon a s otázkou, teda s otáznikom, taký bol názov konferencie. Ide naozaj o veľmi, veľmi vážny akt, pretože ako je to možné, že v európskej krajine je zabránené e, verejnej osobe hovoriť o takýchto veciach, ale ďakujem, pani hovorí pani predsedajúca, nešlo o procedurálnu, procedurálnu otázku. Ideme rovno na hlasovanie. Voľba ombudsmana v mene v zmysle článku 17. Máme tu kandidatúru pani Emily O'Reilly v zmysle 212 eh, rokovacieho poriadku sa bude hlasovať tajne a potrebujeme na schválenie väčšinu hlasov v zmysle stálych eh, postupov, eh, keďže ide o tajné hlasovanie. Contre ou abstention. I étant donné que conformément à l'article 200 a v zmysle článku 219 rokovacieho poriadku sa musím ubezpečiť, že je tu minimálne polovica členov Európskeho parlamentu, ale zdá sa mi, že tu toľko je, teda musí tu byť 376 poslancov, tak vás poprosím, aby ste hlasovali za, proti alebo zdržali sa. Ide o testovacie hlasovanie o prítomnosti poslancov.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 môžeme okamžite voliť európskeho ombudsmana, ombudsmanku. Nech sa páči, máte procedurálnu otázku? My sme, boli za, e, my sme tu spomínali, že dve hlasovacie zariadenia tu nefungujú. Mohol by tam prosím prísť nejaký technik, aby to opravil? Euh, euh. Samozrejme, technici prídu a zariadia to. Ideme hlasovať o ombudsmanovi. Otváram hlasovanie.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 pani O'Reilly mm, dosiahla väčšinu a teda ju môžeme považovať za schválenú a zvolenú za ombudsmana a zašleme aj toto rozhodnutie aj súdnemu dvoru a gratulujeme, je tu medzi nami na tribúne. Ďakujeme pani a bravo, želáme vám veľa úspechov. Ideme hlasovať o správach. Správa Giovanni Lavia, vedecké skúmanie otázok týkajúcich sa potravín. Ide o menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Ďakujem. Gratulujeme spravodajcovi odporúčanie pani Ajúzo dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Tiež jediné menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. odporúčanie pána Buzeka, dohoda o spolupráci, ktorá sa týka civilného globálneho navigačného systému medzi Európskym spoločenstvom a Marokom. Znovu jediný menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté širokou väčšinou. Nasledujúca odporúčanie pána Buzeka obnovenie dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou. Menovite otváram hlasovanie. Tout le monde a-t-il voté Le vote est clos. Uzatváram hlasovanie. Tiež je to prijaté. Odporúčanie pána Lambsdorfa, účasť Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore Znovu menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Tout le monde a-t-il voté? Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Tiež je to prijaté. Správa pani Mihajlovej, systém tzv. oktora do mer námornej dane vo francúzsky najvzdelanejších regiónoch. Menovite otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Je to tiež prijaté. Správa Vioty, mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii menovite a potrebujeme kvalifikovanú väčšinu troch petín prítomných. Otváram hlasovanie. Tout le monde a-t-il voté? Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Áno, dosiahli sme kvalifikovanú väčšinu. Správa Olbricht, mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, ide o Fiat. Menovite znovu potrebujeme kvalifikovanú väčšinu troch petín. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Je to tiež prijaté. Správa pani Vana, mobilizácia Európskeho fondu na mm, globalizáciu, prispôsobme sa globalizácii. Ide o FOCAS, Odisef FOCAS. Menovite kvalifikovanou väčšinou potrebujeme. Otváram hlasovanie. Le vote est clos. Uzatváram hlasovanie. Aj toto je prijaté správa ZANY. Stále ten istý fond na prispôsobenie sa globalizáciu, teraz ide o Air France. Znovu potrebujeme kvalifikovanú väčšinu, otváram menovité hlasovanie. Le vote Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. A posledná správa Gualtieri, vymenovanie členov jednotnej rady pre riešenie krízových situácií. Aj tu ide o tajné hlasovanie. Je jediné hlasovanie, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie a správa je prijatá. Ďakujem vám, kolegovia. D'accord.